Ďakujem všetkým tým, ktorí sa nielen vyjadrili, ale ktorí túto diskusiu sledovali až do konca. Ďalšie zasadnutie bude zajtra od 9. Program je verejnený a je na stránke parlamentu. Ďakujem všetkým a prajem pekný večer. Oddychnite si, končíme. Ďakujem.